Príjemné popoludne. Vítajte medzi nami, ospravedlňujem sa, že meškáme. Vítajte po letnej prestávke. Poprosím vás eh, o pozornosť, aby sme mohli schváliť program. Dobre, a oznámenia, ako bežne chcem len pripomenúť, že sme v internetovom vysielaní a zápisnice z predchádzajúcich stretnutí, všetko nájdete na stránke IMKO. Zápisnice z 13. a 14. júla budú predstavené 26. septembra, takže nemusíme ich schválovať teraz a žiadna aktuálna informácia o trialogoch alebo nejakých podujatiach. Evidentne je to začiatok nového obdobia a predpokladám, že sme si všetci dobre odpočinuli. Takže návrh správy o schválení motorových vozidiel. To bolo odložené na neskôr, takže poďme rovno ďalej na prezentáciu zo strany komisie prezentáciu návrhu, ktorý súvisí so zmluvami pre online predaj tovarov a iné formy predaja tovaru na diavku. Je to prezentácia tzv. refitu, prvé výsledky smernice o predaj spotrebiteľom a zárukách. Spravodajcom je Pascal Arimo. Ďakujem, Pascal. A tu chcem len pripomenúť, že dostali od komisie v auguste nejaké listy, kde boli v prílohe k neoficiálnemu dokumentu o údajoch, ktoré súvisia e, s nákupom tovarov, e, pre, s kontaktmi na diálku, ako aj určité podporné údaje k týmto veciam. To všetko je k dispozícii na našej webovskej stránke. Áno, pravda je to tak Dobre, takže teraz by som rada odovzdala slovo Veronike Manfredi e, z útvaru e, právo spotrebiteľov a marketingové právo z DG Spravodlivosť a spotrebiteľi, aby nám predstavila tieto predbežné výsledky. Ďakujem pekne. Poprosíme o mikrofón. Ďakujem pekne a dovolte vám popriať všetkým dobrý začiatok eh, roka. Je to naozaj, alebo teda pracovného roka, je to nový začiatok pre nás všetkých. Prezentácia bude, dúfam, že bude zaujímavá, eh, aby vás naladila na tú množstvo práce, ktoré nás ešte všetkých čaká, ak to chceme správne nastaviť v oblasti dobre efektívne a dobre fungujúcich mm, opravných prostriedkov pre spotrebiteľov aby tu nebola žiadna neprimeraná záťaž pre nikoho v oblasti predaja ako cez internet, tak mimo internet predaja tovaru. Takže rada by som sa vrátila k tomu, čo, aké sú, boli a naďalej sú politické ciele e, návrhu, ktorý bol schválený 9. decembra 2015, keď sme prijali celý balík. Na jednej strane návrh smernice na poskytnúť spotrebiteľom efektívnych opravných prostriedkov pri poskytnutí e, chybného digitálneho obsahu a zároveň tu išlo aj o reformu smernice o zárukách spotrebiteľom v oblasti online predaja hmotného tovaru. Prečo sme sa zamerali na digitálny rozmer všetkého? Pretože v rámci intenzívnych prác pri príprave stratégie digitálneho jednotného trhu jasne vyplynulo, že toto je veľmi dôležitá súčasť nášho hospodárstva a je tu veľký obrovský potenciál, ktorý môžeme využiť a bez nejakých veľkých snách môžeme uvoľniť ďalší priestor pre rast. Zároveň počas prípravy tohto návrhu jasne vyvstalo z odpovedí všetkých zainteresovaných podnikateľov, spotrebiteľských organizácií, národných orgánov, že je tu výzva, ktorej plne rozumieme. Výzva na to, aby, ak je to možné, poskytli sa tie isté opravné prostriedky pre spotrebiteľov bez ohľadu na to, či kupujú tovar e, cez internet alebo mimo internetu. A už v decembri komisia sa zaviazala preto, že sa pokusí e, pripraviť legislatívny proces, e, ktorý tedy naštartovala a podporiť ho ďalšími údajmi o tom, ako náhle aktuálna smernica záruk pre spotrebiteľov sa uplatňuje aj pre online predaj a so zameraním na to, ako eventuálne prispôsobiť pravidlá o právnych prostriedkoch. A dnes vlastne začíname tento okamih skutočnej pravdy, ak to tak môžem povedať. Chceme vám úprimne, otvorene poskytnúť všetko, čo sme doteraz pozbierali, tie najlepšie údaje, ale chcem e, vám pripomenúť, tak ako už komisár povedal začiatkom augusta, dúfam, že ste ten list dostali od neho všetci na pláži niekde, že teda ešte stále doľaďujeme tieto údaje, ktoré zozbierali nezávislí subdodávateľi, ešte stále o nich interne na komisii diskutujeme. Viete, že REFIT je proces, ktorý sa riadí usmerneniami lepšej legislatívy, takže musíme zabezpečiť náležité konzultácie všetkých zainteresovaných, aj v rámci komisie samozrejme a relevantných zainteresovaných mimo komisie. Čiže ešte budeme ďalej tieto údaje doľaďovať, ale mm, mali sme pocit, že vám môžeme predstaviť ciele a trendy, pretože toto sú naozaj trendy, ktoré sa potvrdí správou záverečnou správou, ktorú predložíme v septembri. Takže ďalšia priesvitka. Ak vidíte, Refit e, má oveľa širší záber e, a e, smernica o ochrane spotrebiteľa je jedna zo šiestich, ktorú skúmame v rámci tejto oblasti. Je to vec, v rámci ktorej zvažujeme dôležité, plne harmonizované legislatívne akty, ako smernicu o nekorektných obchodných praktikách, ale aj neplne harmonizované e, legislatívne akty a e, e, teda rôzne smernice v tejto veci ich 6. Avšak v súlade so záväzkom z decembra 2015 sme predsunuli tú časť zberu údajov, ktorá sa týka smernice ochrany spotrebiteľa a záruk pre spotrebiteľa. Samozrejme, budeme v spolupráci s vami vám vždy aktuálne e, poskytovať informácie a zistenia v tejto oblasti. Takže tu vám chcem ukázať asi, aký výskum sme doteraz spravili. Pretože je potrebné vedieť, že tieto prvé údaje sledujú a majú jednu dôležitú črtu sú priamo, priamo od spotrebiteľov. 23 e, tisíc, 23 500 spotrebiteľov sme oslovili v celej 28 plus Norsko a Island. Takže naozaj veľa skutočných občanov, e, ktorí boli ochotní odpovedať na naše otázky. Čo sa týka malopredajcov, tu sme oslovili oveľa menšiu skupinu, to uznávam, 375 malopredajcov, ale v 15 členských štátoch a sú to, z nich je 185 naozaj mikropodnikov, menej ako 10 zamestnancov, 153 malých podnikov, menej ako 50 zamestnancov a 37 stredne veľkých podnikov. Viete, že to je veľmi náročné pre komisiu aj pre inštitúcie osloviť skutočných ľudí, ktorí pracujú v teréne a my toto považujeme za veľký úspech, aj keď samozrejme by sme chceli spolupracovať s IMCO a povedzme neustále zlepšovať tieto údaje aj na základe vašich vlastných kanálov, komunikácie s občanmi a podnikateľmi priamo v teréne. Takže ak chceme si povedať niečo viac o tom, aký hospodársky význam má prípadné zosúladenie pravidiel pre online a offline predaj, pozrime sa na určité údaje. Poprvé, možno viete, že v európskom hospodárstve máme asi 3,5-3,6 malopredajcov v celej Európe asi 1,2-1,3, to treba ešte doladiť podľa posledných zistení, asi 35 všetkých malopredajcov v Európe predávajú ako e, osobne, tak aj na diálku. Je to veľká časť nášho hospodárstva, veľká časť podnikateľov, ktorí budú osobne postihnutí v podstate pozitívne alebo negatívne rozhodnutím legislatívcom tým, či budú rovnaké e, podmienky pre online a offline predaj alebo nie. Z týchto, z tých, ktorí predávajú v podstate napriamo, je zaujímavé si všimnúť, že 42 hovorím o percente všetkých malopredavcov, tí, ktorí naozaj predávajú napriamo, to predstavuje asi 56 všetkých. Čiže veľmi dôležité, že dnes ešte naše hospodárstvo je poháňané väčšinou predajom napriamo a tí, 42 z nich e, tvrdia, že to, že rozdielne pravidlá je veľmi dôležitou alebo pomerne dôležitou prekážkou ich ambície ďalej rozvíjať cezhraničné podnikanie. Možno si spomínate, že keď sme robili hodnotenie dopadov pre digitálny kontrakt, bolo to 46 malo predajcov, ktorí fungujú online. Opäť veľká časť malopredajcov, či už predávajú napriamo alebo online, zastávajú tento názor. Čo sa deje na strane spotrebiteľov? Tu vidíme, že spotrebitelia, tých 23 500 spotrebiteľov nám povedalo, viac ako teraz 73% z nich e, nakupujú priamo v obchodoch, u nich doma veľmi často alebo často, čo samozrejme neprekvapuje. E, číslo klesa iba na 49%, ak e, hovoríme o predaji online alebo nákupe online. A keď hovoríme o cezhraničnom nákupe, ešte viac to kleslo, iba 11%. Iba 17% nakupujú online v inom EU členskom štáte. Čiže ľudia veľmi nenakupujú, ani keď cestujú do zahraničia. Samozrejme, dúfam, že e, po tomto dovolenkom období máme svoje vlastné skúsenosti, ale predsa len tu v podstate chýba nejaká veľká dôvera nakupovať zahraničí, dokonca aj napriamo. Možno, že by sme s tým niečo mohli spraviť. A potom je tu veľmi špecifická situácia nákupu trvanlivého tovaru. Pozrieme si, aké sú tu čísla. Iba 5 spotrebiteľov uviedlo, že vycestovalo nie, práve naopak. 5 spotrebiteľov často, bo veľmi často, cestujú do iného členského štátu EÚ za nákupom, čiže veľmi málo. Zatiaľ, čo 30 z nich tak robí občas alebo zriedkavo. Čiže vo všeobecnosti ľudia necestujú do zahraničia na, za nákupom. Uh, Mám no, na to množstvo dobrých dôvodov. Ja som veľmi pragmatický človek a ja by som asi nikdy necestovala do inej krajiny len za to, aby som si kúpila chladničku, ale pre iné veci, ja neviem, iPhone, IT zariadenia, v podstate je ťažké pochopiť, prečo by sme nevyužili príležitosť nižších cien, väčšieho výberu v, v susednej krajine napríklad. Možno opäť je tu prvok, ktorý súvisí s tým, že ľudia nemajú istotu, aký režim tam platí a čo sa udeje, keď niečo nebude fungovať. A údaj svedčia o tom, a keď sa pozriete na prílohy, ktoré sme vám zaslali, tak si to tam môžete pozrieť, e, že e, spotrebitelia tvrdia, že to, že sa môžu stretnúť s rôznymi režimmi v prípade poškodeného tovaru, to je pre nich veľmi dôležité pri rozhodovaní Samozrejme, to je jeden z najdôležitejších rozhodovacích faktorov. Tu vidíme hlavné voľby, ktoré samozrejme nielen parlament, ale aj rada majú pred sebou v súvislosti s týmto návrhom. No, poprvé zvažujeme to, ako sa spotrebitelia správajú a Pýtali sme sa ich, ako často máte problémy s poškodeným tovarom, nefunkčným tovarom a kedy sa v podstate na týchto tovaroch prejavia tie ich chyby ešte v rámci záruky. Zistili sme, že priemere spotrebitelia 96% svojich problémov vznikne podstate skôr ako úplne dvojročná lehota. A keď sa pozrieme konkrétne na rôzne prílohy, tak si tam uvidíte tam, že veľká väčšina problémov sa prejaví hneď prvý mesiac používania tovaru. Je zaujímavé si všimnúť, samozrejme pýtali sme sa konkrétnych spotrebiteľov vo Švedsku, Fínsku, Holandsku, tam, kde sú dlhšie záručné lehoty, v týchto krajinách takisto spotrebitelia povedali, že percento závad tovaru po dvojročnej lehote je veľmi nízke. 2% problém má po dvoch rokoch v Švedsku a maximálne 7% po uplynutí záručnej lehoty vo Fínsku. Takisto zaujímavé si všimnúť, že v tých istých štátoch spotrebitelia Žiaľ si veľmi málo uvedomujú, poznajú svoje pravidlá. Viem, že všetci môžete povedať, že argument je bežný, nikoho nezaujíma legislatíva, ale účinok je jasný. Potom, čo smernica v podstate 20, takmer 20 rokov už funguje spotrebitelia takých krajín, kde sú oveľa štedrejšie režimy v oblasti právnych záruk, nemajú v tom jasno. Mnohí z nich nám povedali, že si mysleli, že e, majú záručná hota aj maximálne dva roky podľa nich. Takže ďalšia prísvitka. Toto sú názory podnikateľskej obce ohľadom nákladov a prínosov eventuálnej harmonizácie e, pra, e, e, zákonom záručenej, e, záručnej lehoty 2 roky. Poprvé, to zniží náklady v porovnaní s aktuálnym stavom. Možno tvrdíte, že to nie je nejaký obrovský počet 13%, ale zaujímavé si všimnúť, že tento údaj stúpa, ak sa pýtate konkrétne podnikateľov, ktorí fungujú vo Švedsku, Fínsku, Spojenom kráľovstve či Holandsku keď v Holandsku je to percento nižšie. Takže tu priamo od ľudí vieme, že podnikatelia, ktorí fungujú v rámci tohto režimu, majú pocit, že by mali na tom oveľa lepšie, ak by boli jednotné a jasné pravidlá, rovnaké pravidlá po celej Európe a pravdepodobne by to prinieslo aj nejaké finančné úspory nákladov. Môžeme prejsť na ďalšiu priesvitku. Tu je ďalší dôležitý aspekt tejto politiky a síce, či by sme nemali obrátiť dôkazné bremeno. Tu je najmä otázka položená podnikateľom, pretože sme od nich chceli vedieť, či obrátené dôkazné bremeno dva roky by znamenalo pre nich nejaký prínos, aký prínos by to znamenalo pre nich z hľadiska nákladov aj výhod. Je zaujímavé, že veľa podnikov a ten počet rastie na základe ďalšieho zisťovania analýz našeho dodávateľa, ktorí pokračovali v týchto interviúch aj s ďalšími podnikmi. Takže veľký podiel podnikov hovorí, že by sa že by sa to neprijavilo, alebo by to pre, znamenalo len malé náklady. Takže podniky to môžu považovať za dobré pravidlo. Je na to taký priestor, pretože takto by sa aj obmedzili náklady na riešenie sporov. Okrem toho, toto zistenie potvrdzuje zistenie aj zo štúdie z roku 2015 o právnych obchodných zárukách, to už bolo zverejnené pred nejakým časom a tam vidíme, že mali, malo obchodníci, aj keď sú otvorení voči zákazníkom, nepýtajú sa, že čo ja viem, kúpili ste to pred šiestimi mesiacmi, osemnáctimi mesiacmi, naozaj sa snažia nájsť e, len riešenie pre zákazníka, alebo nie sú priateľskí voči klientom a tam počíta e, každý deň. Takže tu potrebujeme pružnosť je to veľmi dôležité z pohľadu spotrebiteľov, aby bola zaručená efektívnosť výkonu práv. Na ďalšej strane vidíme ďalšiu hierarchiu opravných prostriedkov. Tu vidíme, že len životnosť, to by som vám nechala na posúdenie, 51 spotrebiteľov v EÚ nežiada e, zníženie ceny alebo ukončenie e, zmluvy. Ak e, E, riešenie nežiad, nevyrieši prvá oprava. Jednoducho e, e, spotrebitelia to nerobia. Jednoducho chcú dať šancu predávajúcemu, aby opravil veci. Dokonca aj v Chorvátsku, Litve, Grécku, kde je e, možnosť výberu opravných prostriedkov 67, 60 a 50 15 spotrebiteľov nežiada priamo zníženie, informa, e, zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy. V roku 2015 štúdia o právnych obchodných zárukách ukázala zaujímavý výsledok a síce, že keď sa priamo pýtame, 70 per, 77 spotrebiteľov súhlasilo, že je rozumné, aby predávajúci najprv ponúkol výmenu alebo opravu, ak produkt má nejaký problém poprvýkrát. A to je niečo, čo treba tiež zohľadniť. Teraz by som prešla k ďalšiemu obrázku, aby som sa vyjadrila k ďalšiemu poslednému bodu s možnostiam výberu. Je to ďalšie pravidlo, ktoré sme navrhli už v decembri a to je odstranenie povinnosti pre spotrebiteľa oznámiť poruchu do dvoch mesiacov po zistení závažnej závady. Tu sme zistili, že 62 podnikov aj v tomto prípade tento počet sa zvyšuje vzhľadom na ďalšiu analýzu, ktorú nás zmluvný dodavateľ vykonal. Si myslia, že odstránenie takejto povinnosti by nezohrávalo žiadnu úlohu, nepredstavovalo žiadne náklady alebo len malé náklady. Potom máme údaje, ktoré ukazujú, že všeobecne spotrebitelia sú aktívni vždy, keď e, zistia nejaký problém so svojimi právami a v závislosti na produkte medzi 37 až 58 sleduje okamžite alebo skontaktuje okamžite predávajúceho alebo do týždňa ho skontaktuje. Takže zvyčajne sa spotrebitelia snažia konať primerane rýchlo a musíme sa teda spýtať, či potrebujeme takéto postupy mať na mieste. Ďalej, na ďalšom obrázku sa, tam sa iste veľmi radi dostaneme, e, lebo sa vám chcem poďakovať za pozornosť a ja aj moji kolegovia sme pripravení odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem, Vicky. Takže najprv sa chcem poďakovať komisii za tie čísla, ktoré nám tu ukázala. Tieto čísla majú aj veľmi zaujímavé závery a musím povedať, že sú to len predbežné pozorovania a analýzy, ktoré sa budú musieť ďalej doladiť. A myslím si, že ten počet spotrebiteľov, ktorý bol intervjuovaný, je veľmi dobrý a aj ten počet podnikov, ktoré boli zaručené, e, zodpovedajú týmto výsledkom, e, ale máme vyše dva, okolo 20 tisíc ľudí, respondentov a počet podnikov je, ja neviem, nejakých 30, 300 a tam sa mi tie údaje nezdajú v súlade, pokiaľ ide o proporciu Náš záver je taký, že sa zdá, že predávajúci a ministerstva, spotrebiteľské organizácie a podobne sú skôr za to, aby sa online a offline obchod e, zosúladili. Takže všetci predajcovia v Európe robia oboje offline aj online a tento počet rastie. Ďalšie zistenie je, a síce, že podľa mňa záručná lehota dva roky podľa zákona by sa mohla zvýšiť. To znamená, že tie krajiny, kde je väčšia, dlhšia záručná lehota, napríklad UK, Irsko, Švedsko, Holandsko, Fínsko, tam si spotrebitelia myslia, že ich lehota je dva roky. To bolo veľmi zaujímavé zistenie. Okrem toho sa konštatuje, že väzba na životnosť výrobkov tejto záruky sa javí ako niečo veľmi zložité. To znamená, tí ľudia, ktorí s tým každodenne pracujú, hovoria, že je to veľmi komplikované. Ale to sú všetko len predbežné zistenia. Pokiaľ ide o obrátenie dôkazného e, bremena, 96 spotrebiteľov zistilo závadu v priebehu dvoch rokov a 44% už prvý, prvý mesiac. To je snad tiež veľmi zaujímavé zistenie, ktoré by mohlo usmerniť našu diskusiu. Pokiaľ ide o hierarchiu 77 spotrebiteľov je za to, percent spotrebiteľov je za to, to je v rozpore s tým, že len 45 spotrebiteľov e, má toto klauzulu o ukončení, ak je def, e, e, závada. Uvidíme teda, ako sa to ďalej vyvinie, toto tvrdenie závery. Je to veľmi zaujímavé je veľmi zaujímavé zistiť, ako presne bola formulovaná otázka. Možno, že o tom by sme sa mali e, baviť alebo ďalej to oznámiť, aby sme túto otázku vedeli a mohli analyzovať, čo vlastne tie údaje hovoria. Mňa by tiež zaujímalo, podľa tabulky 1.3 väčšina spotrebiteľov uvádza, že takmer nikdy nenakupujú hranične, čo je prekvapujúce. Otázka na komisiu sú tam nejaké podrobné údaje k hraničným, k pohraničným regiónom, pretože ja si myslím, že to vôbec tak nie je. Zaujímavé je aj zistenie v tabulke 2.5 a 2.7.2.8, tento vzťah, kde väčšina podnikov hovorí, že vyzvyšená ochrana spotrebiteľa nemusí nevyhnutne viesť zvýšeným nákladom. Takže tu by som chcel presne poznať tú otázku, ktorú mali položenú a chcem sa spýtať aj, že či pri tých necelých 400 podnikoch tak e, e, skutočne znázorňuje všetky európske podniky. A potom mám ešte otázky na komisiu. Prvá by bola, ako ste už teraz sami po prvej analýze povedali, pokiaľ ide o spojenie online-offline, ste za to alebo ste proti tomu? Druhá otázka, keď si zoberieme záručnú lehotu, zákonu záručnú lehotu, čo si myslíte o jej zvýšení, predlžení, alebo sa zdá, že spotrebiteľ je spokojný a zostane to na tých dvoch rokoch? A potom sa chcem spýtať, aký máte názor, naviazať e, záručnú lehotu na životnosť výrobkov. A po tretie, pokiaľ ide o tú hierarchiu opravných prostriedkov, komisia by mohla snať ešte raz vysvetliť, že väčšina respondentov je za takúto hierarchiu. Je to tak, alebo nie je to tak? A tým som aj ja vyčerpal svoje otázky a ďakujem za vaše odpovede už vopred. teraz Lucy Andersen. Ďakujem. V mene SAD môžem povedať, že sme veľmi spokojní, že komisia toto podrobne skúma a študuje, ale zdieľam niektoré pripomienky a obavy, o ktorých hovoril pán Armond. A síce mám otázky k metodike. Takže aké otázky sa naozaj položili? Totiž vidíme, že je veľký rozdiel, aký, o akom type tovarov hovoríme. A napríklad tá otázka, ktorá sa týka právnych záruk, ukazuje, že 34-35 e, respondentov to považuje, čo máme za primeranú lehotu. Pri elektrických prístrojoch, ale záž na tom, o akých zariadeniach hovoríme, a my máme spotrebiteľské organizácie, ktoré hovorili veľké aj malé spotrebiče, sa nekazia prvé dva roky a veľmi často sa kazia neskôr. A z nášho pohľadu mať takúto záruku, ktorá trvá dlhšie ako dva roky, je veľmi dôležité a nemalo by sa to len tak zamietnúť. Myslím si, proste sú takéto problémy. Aký to bude mať dopad, ma znepokojuje z hľadiska právneho aj ochrany spotrebiteľa. Jednoducho, keď spotrebitelia si nemôžu vynúcovať práva, ktoré majú teraz, tak by sme určite nemali hovoriť o nejakých ústupkoch medzi krajinami, aby výsledkom nebolo, že spotrebitelia majú menej E, práv, ako majú. A potom je tu subjektívny text. My sa musíme pozerať na práva spotrebiteľov objektívne. Musíme sa pozerať na spravodlivosť a nie na to, čo považuje jednotlivý spotrebiteľ za rozumné, primerané. Takže aj mňa troška znepokojujú niektoré tieto otázky. A mám aj tie otázky k špecifickým bodom, ktoré tu zazneli, napríklad krátkodobé právo na zamietnutie. V niektorých výsledkoch vidím, že spotrebitelia zvyčajne konajú rýchlo, nemeškajú a keď je niečo zlé, tak sa hneď ozvu. A to je určite základ pre právo v EÚ. A my máme právo poslať niečo naspäť a upozorniť na to, ak E, musíte to urobiť ale rýchlo, primerane rýchlo. A to je dôležitá zásada. A mne, som si všimla, že štúdia podporuje takýto prístup. Takže som veľmi rada, že máme túto štúdiu, ale vyvoláva oveľa viac otázok, než e, prináša odpovedí. Andelin tu nie je, tak dá, nech sa páči. Hovorím za Annelin, ktorá tu nie je. Chcem sa poďakovať komisii za prezentáciu, za to, čo ste spravili. V kontexte lepšej regulácie analýz bola vždy zastankyňou refitu, ako aj digitálneho obsahu a podobne. A táto časť refitu už bola ukázaná a snáď nám pomôže ďalej v našej práci. Otázka je, že či to rozšírime aj na offline tvár e, z očí v oči. A v minulosti sa kupovali veci offline len, ale dneska vidíme nárast online nákupu. Aj títo ľudia potrebujú primeranú ochranu pri svojich nákupoch. Aj úlohou zákonodarcu je vyjasniť im situáciu Ďalej musíme žiadať aj od uh, maloobchodníkov, aby sa prispôsobili situáciu, pretože uh, polovica malobchodu, skoro už polovica je predaj online a offline. Mnohí z nich predávajú, teda 35% predáva aj online a pritom hovoríme o malých podnikateľoch, malých podnikoch. Takže toto bude určite veľmi dôležitou súčasťou práv spotrebiteľa v budúcnosti. Z, ja za, ako koordinátor môžem povedať, že pokiaľ ide o dva roky a všeobecné práva spotrebiteľov, nesmieme ich rozmelniť e, v porovnaní s tým, čo máme teraz. A máme viaceré členské štáty, ktoré majú legislatívu prísnejšiu než to, čo sa tu navrhuje a jednoducho musíme dokázať zabraniť tomu, aby sa táto legislatíva zhoršila, rozriedila. A i keď dneska si spotrebitelia plní neuvedomujú práva, ktoré majú, tak musíme byť opatrní, keď budeme brať výsledky z toho, čo ľudia hovoria v prieskumoch, lebo oni si veľmi často neuvedomujú všetky práva, ktoré majú. Tieto práva musia byť spotrebiteľom jasnejšie sprístupnené. Takže k tomu, čo povedala Anna Lin, všeobecne je spokojná s výsledkami RIFITu a hovorí, že väčšina zainteresovaných strán chce mať jeden regulačný režim a je, spo, um, je aj spokojná so spoluprácou so spravodajcami a tieňovými spravodajcami a verí, že dosiahnu optimálny výsledok. Ďakujem. Teraz pán Kalas. Takže táto otázka závery tej refitu hovorí o tom, že online predaj hmot, matateľných hmotných výrobkov by mal byť v rozsahu pôsobnosti, ale otázka je, že či tu má byť jeden regulačný režim pre e, predaj na vzdialku alebo z očí v oči. To je stále otázka, e, ktorú nevieme zodpovedať. Keď jedni hovoria, že jeden regulačný režim a diferenciácia v niektorých konkrétnych aspektoch, lebo tu ide o rôzne otázky, tak to, e, môže vzniknúť práve pri tom, či je to online alebo offline predaj, alebo by sme nemali vôbec rozlišovať medzi online a offline. Takže ešte stále sú tu určité rozdiely a nie je jasné, ako sa to má riešiť. Teraz zo zoznamu tieňových tu mám Denisa a... Um, but it's Julia Rader is going to speak. Ale teraz bude hovoriť Julia. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Dobre, Evelyn potom. Takže najprv Julia, nech sa páči za zelených. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať komisii za prezentáciu výsledkov. Tie sú, myslím, veľmi dôležitým vstupom do našej prebiehajúcej práce. Myslím si, že by sme sa mali usilovať o koherentné pravidla aj pre online predaj, ale mi nie je celkom jasné, aký záver má komisia na základe výsledkov štúdie a ako, teda k čomu dospela, najmä pri slobodnom výbere opravného prostriedku. Takže, ako vieme, v návrhoch, ktoré v decembri zazneli, komisia navrhla hierarchiu opravných prostriedkov, ale viacero členských štátov má už slobodnú voľbu opravného prostriedku. Ak správne chápem komisiu, tak odporúča odstrániť túto slobodnú voľbu a uplatňovať hierarchiu vo všetkých prípadoch, ale tento záver ja nevidím nejako podporený tými zistenými údajmi. Vy hovoríte, že počet spotrebiteľov, veľký počet spotrebiteľov, ktorý má takúto možnosť voľného výberu, to robí. A táto slobodná voľba neznamená, že spotrebiteľ si vždy vyberie to, že chce peniaze naspäť. Predsa záleží na tom, aký tovar ide. A niekedy vrátiť peniaze môže byť užitočné, ale myslím si, že najmä v oblasti digitálnych nákupov je jeden trend taký, že máme mnoho mikronákupov a sú to veľmi nízke transakčné náklady pri predaji digitálneho obsahu sú veľmi atraktívne, predávame niečo za 50 centov a podobne. A tam mať hierarchiu opravných prostriedkov jednoducho neserá úlohu, pretože vy ste si kúpili niečo za malé peniaze, nedostali ste, čo chcete. Tam sa zdá najjednoduchšia cesta vrátiť peniaze. Pokiaľ ide o závadné výrobky, tak väčšina e, spotrebiteľov chce rozhodne svojím spôsobom bez ohľadu na to, že či si môžu vymeniť, pretože vždy budú konať. Jednoducho oni konajú vždy, keď nedostanú to, čo, e, nech, e, keď dostanú to, čo nechceli, alebo je to pokazené a vedia, čo majú k dispozícii. Tu ja jednoducho nevidím dôvod na to, že e, voľný výber opravného prostriedku je potrebný, údaje to podľa mňa nepodporujú. Ide naozaj o politické rozhodnie. Chcem vedieť od komisie, že na základe refitu a na základe odpovedí odporúčate nejaké zmeny tých návrhov už z decembra. Pán Alimond už poukázal na to, či sa má rozšíriť návrh o eh, hmotných tovaroch tangible goods aj na priamy predaj zočí voží, ale E, pri týchto dvoch smerniciach bola určitá kritika a um, otázky, že či sa majú prezentovať pred refitom alebo nie. Tak sa chcem spýtať, či refit zmenil váš postoj k týmto návrhom. So my... Tak, na zozname rečníkov mm, chcem sa ubezpečiť, že mám všetkých, ale najprv Evelyn Gebhardt. Ale chcem ešte predtým uh, privítať našich návštevníkov. Vítam ich medzi nami. Je tu ďalej skupina z Brandenburska, a naozaj sme radi. Vítame všetky skupiny, ktoré prichádzajú k nám do parlamentu. Tento výbor je nesmierne dôležitý. Riešime záležitosti týkajúce sa práv spotrebiteľov a Evelyn Gepardtorie, ktorá dnes pozvala tieto skupiny, je veľmi vášnivá, ako aj ďalší poslanci výboru. Ja som vám chcela povedať, že ako veľmi nám záleží na jednotlivých detailoch legislatívy. Evelyn, nech sa ti páči. Ja, Vicky. Ďakujem. Teším sa vždy, keď tu máme navštevníkov, ktorí sa zaujímajú o to, čo my tu ako poslanci robíme. Pretože aj toto, čo teraz riešime, je dôležité. Dnešná téma je naozaj závažná a chcem povedať pánovi Arimo, že by som rada chcela vedieť, koho skúmali, kto bol respondent, či bola diferenciácia medzi pohraničnými regiónmi, kde dochádza veľmi často k cezhraničnému nákupu, predaju, e, na rozdiel od vnútrozemských oblastí, pretože napríklad Eh, v Nemecku máme určite mnoho takýchto situácií, ktoré sú relevantné z tohto pohľadu. Potom ďalšia vec je, že sa zdá, že v Európskej únii mnohí spotrebitelia nepoznajú svoje práva. Aj tým by sme sa mali snať podrobnejšie zaoberať. To sa určite nedá teraz nejako len tak jednoducho vyriešiť, ale ide o to, aby sme sa zaoberali otázkami a odpovediami občanov a na to, k akým skresleniam došlo. A potom by som ešte chcela vedieť, že ten celý katalóg otázok, tak ako bol položený, ako boli položené, by som chcela vedieť, pretože spôsob kladenia otázok je veľmi dôležitý a má veľký význam pre odpovede a ukazuje aj to, ako sa e, vnímajú správne alebo nesprávne odpovede. Pokiaľ ide o otázku hierarchie opravných prostriedkov, tak v tabelke vidím hierarchia, voľný výber, ja neviem, áno, nie, neviem, takto boli položené otázky, tak potom musím naozaj povedať, že je to zavádzajúce pre spotrebiteľov, pretože si musia vybrať medzi, buď je to slobodné, alebo máme nejakú hierarchiu. A potom sa ešte diferencuje aj v tej druhej časti. Takže ja chcem presne vedieť, ako boli tieto otázky položené, aby som vedela lepšie posúdiť tieto percentá, ktoré tu máme. Čo ešte ja považujem za zaujímavé, a tu by som chcela tiež viacej informácií z pozadia. Aj o tom ste tu hovorili v svojej prezentácii. A síce, že pre podniky nie je až také dôležité z finančného hľadiska, či je záručná lehota 2 roky alebo 3 roky. A to by vyriešilo mnohé problémy, pretože tu súhlasím so všetkými tými, čo dnes povedali že žiaden spotrebiteľ v EÚ s harmonizáciou práva e, by mal niečo stratiť. To je veľmi dôležité, aby sa nič nestratilo v dôsledku harmonizácie práva. A my vieme už teraz, že sú rozdiely. Máme tri roky vo Francúzsku, 6 rokov v niektorých častiach UK, 2 roky v Nemecku. A teraz nemôžeme povedať, že všetci budú mať dva roky, lebo na tom nezáleží, pretože Briti aj tak nevedia, ako to bude vyzerať, alebo aj tak nemajú spoločný trh, nevadia, ak im niečo zoberú. Takže naozaj e, nemôžeme takto konať a som za to, aby to občania vedeli presne. Toto sú veci, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a preto potrebujem ešte ďalšie informácie, aby som správne rozumela čísla, ktoré prišli zo štúdie. Antonis Skorga. Zapáči ďalší rečník. Pán Guga, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že mm, sa tu vytvoril trošku zmetok pretože ten prieskum, ktorý bol prezentovaný, nebral do úvahy e, dostat- názor dostatočného počtu e, podnikateľov. Mám naozaj pocit, že mm, sa nám tu črtá e, to, že ideme zlým smerom. Dopadová štúdia bola vykonaná pomerne rýchlo a myslím si, že to celé spôsobí väčšiu škodu než dobrá pre jednotný trh a samozrejme, že eh, nesmieme zabúdať na náš cieľ, ale teraz mám pocit, že ideme nesprávnym smerom. Komisia by mala tento návrh stiahnuť a navrhnúť nový súbor pravidel pre predaj online a offline pri maximálnej miere harmonizácie. Výsledky jasne ukazujú, že národné národné výsledky idú často nad minimálnu harmonizáciu EÚ a to často bráni predajom cez hranice. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja mám takisto zo pár otázok. Ja viem, že musíte ísť na ďalšie zasadnutie. Chcete to zverejniť? Teda na teraz eh, to bolo zverejnené na, na našej webovej stránke, ale myslím, že to asi zverejníte, keď má dôjsť k nejakým rozhodnutiam, takže pýtam sa, či to bude zverejnené, je to súčasť e, širokej konzultácie. Áno, súhlasím s tým, že sa treba pozrieť na tie otázky, ktoré kladiete. Spotrebitelia môžu rozličným spôsobom reagovať na rozličné digitálne tovary. Ja sa pozerám napríklad na stiažnosť, ktorá sa to bolo namierená na predajcu a ja, je pravdepodobnejšie, že sa budem stiažovať, keď išlo o nákladnejší tovar, než um, v prípade lacnejšieho tovaru. Teda neporovnávala by som jablká s jablkami. Ak nevedia spotrebiteľ, aké sú ich práva, aj tak im ich nesmieme odobrať. Um, um, No a ešte jedna vec k opravám. Spotrebitelia nemajú, nemajú radi právo na opravu, na opravu, na opravu, opravu teda ten neustály um, kruh či cyklus oprav. To nepredstavuje, um, nepredstavuje primeranú alternatívu pre nich. Chcete zodpovedať na niektoré z otázok, ale možno, že budeme potrebovať na niektoré z nich zodpovedať ešte následne v písomnej podobe. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem poslancom, ktorí v diskusii vystúpili. V prvom rade by som chcela zopakovať to, čo je súčasťou už listu pani komisárky Jourovej. Um, dostali ste len takú ukážku, také počiatočné údaje, ktoré budú doladené. Koncom septembra dostanete záverečnú správu. Uh, E, so všetkými údajmi, ktoré sa týkajú zosúladenia pravidel online v prípade predaja. Teda áno, dostanete konečnú správu a tá bude zverejnená. Komisia je takým e, poctivým sprostredkovateľom v rámci legislatívneho procesu a tam sa snažíme vám ponúknuť naše najlepšie zistenia s tým, že to napájame na to, čo, sa, čo chceme dosiahnuť. Aj, aj nás to sklamalo, že tých podnikateľov bolo len 370, tak ako povedal pán poslanec. Môžete nám pomôcť to vylepšiť? viac ako 12 týždňov už bol návrh, je, je už návrh online a my sme nedostali dostatočný počet odpovedí. Ja by som vás chcela poprosiť ako výbor IMKO, aby ste nám pomohli sa nakontaktovať na podniky a na ďalšie zúčastnené strany. Ale môžem vám minimálne zaručiť, že ide o skutočných podnikateľov z terénu a patria medzi nich aj mikro a malí podnikatelia. Často, často nás kontaktujú veľké podniky, podniky či európske asociácie, ktoré nemajú skúsenosť povedzme v teréne, ale toto je pridaná hodnota týchto údajov, ale ja akceptujem kritiku, um, že sme mohli urobiť viac, ale to je možné vždy ešte urobiť viac. Veľmi radi vám samozrejme poskytneme ďalšie informácie. Tia vzorka predstavuje um, rozličné skupiny, vzorky na základe veku, miesta pobytu a tak ďalej. Čiže my sme, poskyt, my sme interviúvali ľudí zo všetkých členských štátov plus z Islandu a Norska. Ponúkneme vám, teda zhrníme pre vás aj ten dotazník. Uvidíte, že keď uvidíte tie otázky, že potom odpovede v prílohách ehm, budú možno lepšie pochopiteľné. Mm, myslím, že na teraz môže moje vystúpenie ukončiť. Nenavrhujeme zmeny v tejto chvíli. Ja len hovorím, že to, čo bolo navrhnuté v decembri, ehm, bolo podané s tým správnym prístupom a žiadne z údajov, ktoré vám, o ktoré vás informujeme, nie, nie sú v rozpore s tým, že by to nebol rozumný prístup, ale samozrejme je priestor na ďalšiu diskusiu. A teraz poprosím Dirka Staudenmajera, kolegu z komisie. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som odpovedal na zo pár otázok pána Arimota, pána Arimora aj odpoviem teda aj vám. Uh, prvom rade pán eh, Armón sa pýtal. Chcem povedať, že komisia v svojom oznámení, ktoré predložila, už aj s návrhom povedala, že je veľmi dôležité, aby spotrebitelia ako aj podnikatelia vedeli alebo mohli sa spoliehať na jeden koherentný právny rámec, keď predávajú online aj offline. Takže musíme e, tu vidieť, že tie údaje, ktoré sú tu predložené, vlastne aj toto východisko potvrdzujú. Ako už Monika Manfredi povedala, naša predstava je taká, aby sme tieto údaje využili v zákonodárnom procese pre vás aj pre radu. A jedna z možností je rozšírenie rozsahu pôsobnosti. Potom ste sa pýtali záručná lehota 2 roky alebo jej previazanie na životnosť. My sme za lehotu 2 roky, jednotnú lehotu. Máme na to viacero dôvodov. Nebudem to tu teraz rozvádzať. Jeden z dôvodov, prečo to navrhujeme, je, že jednotná lehota zaručuje aj právnu istotu. Platí pre všetky, všetky členské štáty a uľahčuje online aj offline obchod. A to znamená, že tam, kde majú iné lehoty, tak, kde sa musíte od prípadu k prípadu rozhodnúť, aká lehota bude platiť, tak táto zmena E, respektíve tá situácia nemusí vedieť k správnej, vie správnej istote ak stále k rovnakým riešeniam. To, čo povedala pani Reda teraz, prečo by sme mali prejsť celou hierarchiou opravných prostriedkov. Rozdiel tohto návrhu a smernice z roku 99 je, že ten prechod k prvé, od prvého stupňa k druhému je oveľa ľahší. Je to uvedené v podmienkách. Je to v článku 9, to znamená, že sa ľahko prejde k ukončeniu zmluvy a nemusíte vždy využiť všetky práva, nevyhnutne. Pani Fordová sa pýtala na opakované opravy. Nuž, my by sme si to tam neželali a práve preto sme zdôraznili v úvodnom ustanovení 28 návrhu, že spotrebiteľ, spotrebiteľ by spotrebiteľovi by nemali byť ponúkané tieto opakované opravy. Nastavili sme tam lehotu v rozumnom, rozum, rozumnú časovú lehotu, po ktorej môže potom spotrebiteľ postúpiť do druhej úrovne a požiadať o ukončenie zmluvy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, môžem poprosiť ešte komisiu, e, že by poslali, po, poslali výboru linky napríklad teda mám na mysli tie, ktoré sa týkajú konzultácie potom poslanci budú môcť postúpiť tieto linky na konzultáciu. Bolo by to naozaj jednoduchšie, pretože takýmto spôsobom to oni potom môžu postúpiť ďalej. Bez toho, to pravde, bez toho by to bolo asi ťažšie. A tak eh, by som vás poprosila, keby ste nám to mohli preposlať. Ďakujem. Ďalším bodom programu je správa Lara Komi, ktorá sa týka Európskej bezpečnostnej únie. Ide o návrh stanoviska. Pán Pajac Alte je poslancom na, za výbor SEDE, to je podvýbor AFET, výboru AFET Pani Komi predložila 6. E, júla pozmenujúce návrhy. Vieme, že budú stanoviska aj od výborov budget a AFKO. Možno pani Komi by mohla diskusiu v tejto chvíli otvoriť. Nech sa páči, Lara Komi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, na stanovisku, respektíve na tejto téme pracuje viacero výborov. Um, už eh, od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti sa bezpečnostná politika veľmi nezmenila. Podľa nás je, ide o citlivú tému nadväznosti na teroristické útoky v celej Európe. Myslím si preto, že je potrebné navrhnúť sériu otázok, ktoré sa týkajú priemyslu vo vnútri nášho trhu, ale a jednotlivé aspekty, ktoré súvisia so zdieľaním informácií. Zdôrazním tu zo pár bodov, ktoré budú súčasťou toho, čo postupíme potom výboru pre zahraničné veci. občania, občanom musíme poskytnúť lepšiu bezpečnosť, zabezpečiť lepšiu prevenciu. Treba posilniť aj európsky priemysel v tejto oblasti. Došlo k rozvoju priemyslu. Máme aj obranné nástroje. Ja len pripomeniem, že sme za mier, že máme na srdci mier. Tak ako som povedala už predtým, na riešenie situácie bolo implementovaných veľa nástrojov mm, a my by sme si želali, aby toto bol dlhodobý projekt, aby mal svoje miesto aj v rozpočte bude treba naštruktúrovať stálu spoluprácu medzi členskými štátmi. Neexistuje totiž často dialog, výmena informácií. V oblasti môžu existovať osoby, ktoré môžu byť nebezpečné, ktoré predstavujú hrozbu a to všetko samozrejme súvisí s terorizmom, s islamským štátom a tak ďalej. Chcela by som upozorniť e, potom ďalej aj na boj proti nezákonnej migrácii, informa, bezpečnosť informačného prostredia a tak ďalej. Hovorí sa o spoločnej európskej armáde, Hovoril o tom pán Juncker minulý rok, ale samozrejme s tým potom súvisí aj spoločná spravodajská služba. To nebude znamenať, že by sa mali zrušiť jednotlivé spravodajské služby v členských štátoch. Nie. Ide tu o, o spoluprácu, o zdieľanie jednotlivých tém, um, kybernetická bezpečnosť, e, boj pri terorizmu a tak ďalej. Európska únia musí mať také, musí mať inovatívne technologické systémy. Využívame totiž rozličné nástroje a um, tie, tie nie vždy sú um, užitočné alebo nevždy dokážu dostatočne rýchlo zareagovať. Ja samozrejme viem, že ide o veľmi ambiciózne ciele som však presvedčená, že je to schodné. Tieto ciele sú realizovateľné a musíme k ním pristúpiť v krátkom čase. Chcem povedať, že egoizmus členských štátov, ktoré každý každé zablokujú mnohé z našich e, smerníc či nariadení, a to určite nepomáha tejto dynamike. Ja si myslím, že musíme naozaj pracovať ďalej na tejto téme a, na, a naozaj by som si želala, aby, aby členské štáty po, po toľkých tragédiách, ktoré sa udiali v členských štátoch, aby členské štáty naozaj urobili ten krok vpred a mysleli európsky. Ďakujem veľmi pekne. s socialistou Maria Vapini, či niekto iný vystúpi za SAD k tejto téme, nech sa páči. Nie, dobre. Emma McClarken za EKR. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pani spravodajkyni za jej stanovisko. Ja e, sa budem snažiť vystúpiť čo najstrušnejšie a najcitlivejšie. Keď som videla prvýkrát toto stanovisko, tak ma to povzbudilo. Myslela som si, možno sa budeme primárne zameriavať na e, verejné obstarávanie, čo je v našej právomoci. Totiž ehm, budeme sa, budeme sa keďže, keďže, keďže príslušné e, smer, z pohľadu príslušných smerníc e, v oblasti obrany a tak ďalej. Ale že um, budeme hovoriť o nedostatku transparentnosti na tomto trhu a tak ďalej. Možno, že by sme mohli sa snažiť zlepšiť aj príležitosti pre malé a stredné podniky v oblasti obrany, po prípade, že sa budeme snažiť vyriešiť veci súvisejúce s výskum a vývojom v tejto oblasti, alebo venovať sa tým aspektom e, smernice o obrane, e, alebo teda e, smernice, ktorá sa zaoberá primovstraním v obrane. No, je to tu všetko tak okrajovo zmierené. Stanovisko samozrejme volá po európskej armáde a, nie, a je to tam čierno na bielom. A európska armáda je obrovská invázia do suverenity členských štátov a naozaj tak, odvolávka na takúto armádu v stanovisku naozaj a myslím si, že sa tam, myslím si, že tam trošku preháňame rozsah pôsobnosti nášho výboru a ja si myslím, že pravdepodobne sme zašli trošku ďaleko a SED nám to zamietne ale nemáme ani mandát na to, aby sme takéto niečo požiadali a ešte okrem toho Európska únia nemá právo moc, aby vstupovala do obranných záležitostí bez toho, aby o to jednomyselne požiadala rada. Ja si myslím, e, že to trošku ide nad z toho, čo robíme. A ešte okrem toho je to aj zmeškaná príležitosť, aby sme sa sústredili na oblasti, kde právomoci máme a kde môžeme prispieť k zlepšeniu trhu. Takže tie princípy e, vítam v, v liste, kde sa hovorí o zámere tohto a či už ide o informácie a tak ďalej. Áno, tam vnútorný trh by určite mohol urobiť viac. Mali by sme tlačiť na väčšiu transparentnosť, aby sa dodavateľské reťazce otvárali, aby existovali príležitosti pre malé stredné podniky. Mali by sme sa ubezpečiť, že robíme všetko, čo je v našich silách a a povzbudili prípravné kroky, aby sme mohli urobiť viac v oblasti obraného výskumu. Myslím, že môžeme urobiť viac aj pokiaľ ide o nedostatok obranných zručností, ktoré máme v rámci priemyslu. Nuž, eh, je to pre EKR dôležitý aspekt. Chceme sa ubezpečiť, že sa vyhýbame duplikáciám ďalšieho úsilia na medzinárodnej úrovni najmä teda tých, ktoré toho úsilia, ktoré vyvíja NATO. Jednoducho žiadna duplicita, respektíve rozmelňovanie investícií na škodu um, európskej obrany. Pri toľkých pro- projektoch môže byť aj problém udržať si všetky finančné prostriedky. Čiže uh, ja určite budem predkladať návrhy na zmeny. Chceme, aby sa stanovisko zameriavalo na trh a zlepšenie obranného priemyslu a priemyslu ako takého, takže nebudeme zabúdať samozrejme ani posilnenie konkurenschopnosti. Myslím, že budeme, dúfam, že budeme môcť spolu, dobre spolupracovať, aby sme trošku inak zacielili toto stanovisko, aby sme naozaj potom získali aj podporu pre našu, naše stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, Morten Locke. Ďakujem veľmi pekne. Ja vystúpim za kolegov. Pozícia ALDE je rozmanitá v závislosti od toho, odkiaľ pochádzate. Uh, v zásade, si musím, v zásade musíme pamätať na právomoci IMCO. Musíme sa koncentrovať na verejné obstarávanie. Pôjde nám najmä o posilnenie znenia. Ak vezmeme dánsky opt-out, do úvahy. Rešpektujeme rozličné názory v rámci skupiny ALDE, ale pán poslanec si myslí, že, priš- že teraz nadišiel čas, aby sme volali že pán poslanec sa domnieva, že toto nie je ten správny čas na zostavenie európskej e, e, armády. Takže túto časť bude treba po nás prepracovať alebo zjemniť znenie. Ďakujem. Chcete vystúpiť za pani Grapiny? dobré Evelyn Gepard. Ďakujem, Maria Grafiny tu dnes nemôže byť, žiaľ, a mám tu od nej vyjadrenie v angličtine pretože je to veľmi náročné, aby som to prekladala takto z listu do Nemčiny. Pre všetkým by som chcela poblahožovať Lara Komik textu stanoviska a pozmeňujúcim návrhom. Chcela by som zaviesť teda nasledujúce aspekty ako pozmeňujúci návrh. Maria si myslí, že by sme mali zohľadniť e, fragmentáciu trhu obrany, ktorá pretrváva a to, že väčšina kontraktov sa udeluje na národnej úrovni. Je potrebné zabezpečiť rovnaký prístup všetkých európskych podnikov na tento trh. Malé stredné podniky majú problémy, e, keď sa chcú dostať k zmluvám na trhu a v tom e, reťazci subdodávateľskom obstarávania v rámci obrany, takže preto je potrebné zabezpečiť kvalitné a jasné informácie aby um-, umožnilo podnikom identifikovať príležitosti v sektore obrany a rozhodovať na základe informácií. Bolo by užitočné, ak by sme žiadali komisiu, nech vyhodnotí, či ciele smernice o koordinácii postupov pre udelovanie kontraktov v oblasti obrany boli úspešné, aby prijala potrebné opatrenia na to, aby sa naozaj e, legislatíva zodpovedala potrebám trhu obrany. Chceme vyzvať komisiu, aby konsolidovala výskum v oblasti obrany cez financovania, tým sa zlepší situácia na tomto trhu aj v oblasti technológie. Presvedčená o tom, že certifikácia a spoločné európske normy v sektore obrany by mali byť zavedené tam, kde je to možné, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, sprístupniť eh, všetkým eh, hospodárskym subjektom na trhu prístup k verejnému obstarávaniu v tejto oblasti a zvýšiť úroveň. Chcela by zdôrazniť potrebu lepšieho plánovania kooperácie pri nákupe a modernizácii e, technického vybavenia obrany členských štátov v oblasti kontexte vysokých e, krátení rozpočtu v tomto sektore. E, vzhľadom na to, že CSTP poskytuje veľkú mieru flexibilitu, Stála rámec spolupráce by mal byť dostupný pre všetky členské štáty. Vzhľadom na to, že spoločné výskumné centrum nie je uvedené v správe AFET, je presvedčená o tom, že by bolo potrebné toto objasniť. Návrh o európsky nejakej politike v oblasti zbraní a kapacít, prípravné aktivity, posilnenie európskeho obranného priemyslu technológie. E, európsky trh e, by mal umožniť všetkým členským štátom zlepšiť svoje vojenské kapacity. Nechápem, nerozumiem som si istá, či som všetko pochopila, ale prečítala som to. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hm, za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorím v mene pána Šoltesa Tieňového, pani Šoltes, ktorá musela byť momentálne je na inom výbore. E, pani Komi a Európska únia obrany ide v smere názoru skupiny zelených a podporujeme to a, a Pán Šolces, vy ste na viac vecí za zelených. Áno, súhlasíme s názorom spravodajkyne v tom zmysle, že je potrebná efektívnejšia spolupráca medzi členskými štátmi. Ale pán Šoltes by chcel takisto doplniť, že tu chýba transparentnosť, čo sa týka vzťahu medzi národnou správou obrany a priemyslom obrany a e, dokonca sú prípady korupcie, ktoré e, vedú k neefektívnemu využívaniu peňazí z verejného rozpočtu na úkor e, placov daní. Preto je potrebné náležite kontrolovať výdavky a vyhnúť sa zbytočným duplicitným výdavkom. Pán Šoltes by chcel podporiť spravodajkyňu v štvrtom bode stanoviska, kde sa hovorí o význame verejného obstarávania. Verejné obstarávanie, tento mechanizmus by mal podporiť spoluprácu, bojovať proti korupcii, zabraniť e, e, deformovaniu hospodárskej súťaže a podporiť obranný priemysel v Európe. To bol iba zo pár bodov, ale samozrejme predložíme pozmenujúce návrhy k stanovisku s cieľom posilniť toto stanovisko. Ďakujem. Je tu niekto? Pán Trusecký, nechce tu ešte niekto sa vyjadriť k tejto téme? Ach, len ma tak napadlo. Opäť žiadosť. Opätovná žiadosť. Poprosím vás neprekračovať kompetencie našich výborov, pretože ja vždy musím bojovať za veci, ktoré sú jednoznačné, v naš- spadajú do našej kompetencie. Potom sú tu iní predsedovia iných výborov a povedia, dobre, vy keď píšete vaše správy, tak presahujete vaše kompetencie a potom je pre mňa oveľa ťažšie snažiť sa obhajovať našu úlohu a naše kompetencie tam, kde sú právoplatné. Čiže viem, že sú to mnohé citlivé veci a viem, že sú tu rozdielne názory a ja nebudem o tom hovoriť teraz, ale poprosím vás, Lára, ja viem, že tu je politické vyhlásenie, ktoré chcete spraviť, ale naozaj to stiažuje mne situáciu ako predsedničky tohto výboru, ak e, neustále v podstate sa presúvame do tém, ktoré nespadajú do našej kompetencie, hlavne keď viem, že nás čaká veľká bitka s výborom CD ohľadom verejného obstarávania v oblasti obrany. To predtým bolo IMKO a chceme, aby to ostalo IMKO a ja sa preto chcem zabez... postarať o to, aby sme sa naozaj zaberali na to, kde máme jednoznačnú kompetenciu a nezasahovať do kompetencií iných. Lara Komi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že výbor pre vnútorný trh um, už niekedy nie je jednoduché si definovať, ako, aké sú tie naozajstné právomoci. Tým, že sa odvoláme na vnútorný trh, na um, um, cirkuláciu tovaru um, alebo podnik prvkov, ktoré pôsobia v iných krajinách, nuž no eh, nevždy je jednoduché pochopiť, v čom tkvie naša právomoc, potom sú tam služby a tak ďalej. Ja si myslím, že toto je osobitý moment. Ne, neriešime tú smernicu o službách alebo nejakú inú smernicu, ehm, kde sa diskutovalo o právomociach a trošku sa tam bojovalo, dobre, ale tu ide o problém bezpečnosti bezpečnosť e, je našim... Je naš... Bezpečnosť je dôležitá a ja chápem, že nie sme v ľahkej situácii, že diskusia e, je trošku surreálna, keď došlo, vlastne čaká nás Brexit a sú tu potom poslanci, ktorí budú diskutovať o témach, ktoré nebudú uplatňovať. Čiže to je ďalšia téma, ktorej by sme sa mali venovať aj e, v rámci tohto konkrétneho výboru. Nuž, ale ja som v dispozícii, som, za, som v dispozícii, chcem, som pripravená rozpracovať otázku verejného obstarávania, ako bolo povedané, teda všetko, čo je v našej pravomoci, ale otázka spravodajskej služby a spoločnej obranej únie e, vstupuje do tejto právomoci, pretože hovorím, um, pretože hovorím o vzťahoch a o spolupráci medzi členskými štátmi. Ďakujem. Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov je 7. september, to znamená v stredu na poludnie. A potom 29. septembra budeme diskutovať o pozmeňujúcich návrhoch a hlasovať sa v tomto výbore bude 11. oktobra. Ďalší bod nášho programu je hlasovanie o pol piatej, takže počkáme do pol piatej, tak aby všetci poslanci boli prítomní. Ďakujem. So, ladies and gentlemen, if we may, the first item... Dámy a páni, ak dovolíte, poďme hlasovať. Prvý bod. Všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2017. Všetky sekcie páni Lizira Konsári musíme hlasovať o tomto hlasovacom zozname. To sú rozpočtové riadky prvky navýšenia okrem jedného, pokiaľ viem, a prečítam čísla IMKO, takže 6, 6, 2, 1 a potom poviem za, proti, zdržali sa. Dobre, takže 6, 6, 2, 1 za, proti, zdržali sa, preš, schválené 6, 6, 2, 3 za, proti, zdržali sa schválené, 6, 6, 2, 4, zdržali sa schválené, 6, 6, 1, 5 za, proti, zdržali sa schválené, 6, 6, 0, 0, poznámky najprv len. Hlasujme o poznámkach za, proti, zdržali sa neprešlo a potom 6600 čísla za, proti, zdržali sa schválené. 6601 01 za, proti, zdržali sa schválené. 6603 pri poznámky, hovoríme o poznámkach za, proti, zdržali sa neprešlo 6603 čísla za, proti, zdržali sa. K číslam 6603 za, pardon, elektronicky. K číslam Neprešlo. 6, 6, 1, 6 proti, zdržali sa schválené 4 poznámky pilotnému projektu za, proti, zdržali sa schválené a k číslam 6604 čísla za, proti, zdržali sa schválené 6602 za, proti, zdržali sa schválené 6606 poznámky za, proti, zdržali sa schválené. Čísla za, proti, zdržali sa schválené. 6, 6, 0, 8 poznámky za, proti, zdržali sa schválené. 6, 6, 0, 8 za, proti, zdržali sa schválené. 6, 6, 1, 7 za, proti, zdržali sa schválené. Môžeme v bloku hlasovať 1, 8, 1, 9, 20 a 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 6, 6, 0, 6 poznámky, pardon, 0, 7 poznámky za, proti, zdržali sa, odpada, 0,7 čísla za, proti, zdržali sa, odpada, Takže teraz v bloku 22, 23, 24, 25, 26. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 6, 6, 5 poznámky za, proti, zdržali sa. Neprešlo a čísla za, proti, zdržali sa. Neprešlo 6, 10 poznámky za, proti, zdržali sa neprešlo. A k číslam za, proti, zdržali sa, neprešlo. 27 a 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 09 je stiahnuté. Poznámka bola stiahnutá. Hlasujme. Nie, aj, aj čiastky 6609 čiastky. Za, proti, zdržali sa schválené. 6, 6, 1, 1 stiahnuté. To je pozmena textu. Poďme hlasovať k číslam za, proti, zdržali sa schválené. A teraz môžeme hlasovať o správe Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. 8 za, proti, zdržali sa neschválené, 9 za, proti, zdržali sa. Neprešlo kompromis 3 za, proti, zdržali sa Schválené. 14 za, proti, zdržali sa. Overme elektronicky. Neschválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Schválené. 17 stiahnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa. Schválené. 21 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6, oddelne hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť stiahnutá, tretia časť za, proti, zdržali sa. Overme, či to neprešlo. Dobre, takže neprešlo. 24 za, proti, zdržali sa, odpadá. Konečné hlasovanie. Ešte o jednej veci musíme hlasovať. Koniec hlasovania. Plus jeden za. Lára. Dobre. Takže o, vieme, že zariadenie Komi nefungovalo. Eva Páno, nefungovalo. Dobre. Takže vieme, že teda jeden EPP navyše musí hlasovať, pokazen hlasovacie zariadenie, čo dôležité do budúceho hlasovať, do hlasovania. Chcete skúsiť iné zariadenie, Eva, možno? Dobre, možno to pôjde lepšie, takže Lisa, blahoželám, ďakujem za odvedenú prácu, viem, že e, rozpočet nie je ľahké, robila som to predtým, viem, o čom hovorím jedno hlasovanie o otvorení medziinstitucionálnych rokovaní pre kontrolu získania vlastnenie zbraní. Skôr ako budeme hlasovať, dám slovo dôležité uh, eh, udelím slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Skôr ako budeme hlasovať, chcela by som zopakovať moje obavy, hovorí pani Charancová ohľadom nadchádzajúceho medziinstitucionálneho rokovania. Českí držitelia zbrania, ale aj mnohí ostatní mi stále posielajú správy s obavami o dopade tohto návrhu a ja si myslím, že by sme to nemali jednoducho e, popierať, aby sme riešili ich obavy. Musíme sa postarať o to, aby naše diskusie stávali na faktoch a dobrých informáciách. A preto by som chcela vyzvať komisiu, aby nám poskytla čo najviac relevantných informácií od, zo všetkých členských štátov, a to čo najskôr, ale určite skôr, ako začnú rokovanie o kategorizácii strelných zbraní. Našim cieľom je dosiahnuť taký výsledok rokovaní, ktorý nebude trestať bežných občanov. Ďakujem pekne. Um, uh, Viem, že pán Ala za komisiu tu je, určite si to poznamenal, takže je to aj v zápisnici Evelyn Gepard, nech sa páči. E, aj v mene Serča mám ko- otázku na komisiu, aby mohol odpovedať správne, keď písomne odpovie. A síce, po anglicky mi to napísal takto. Aké kategórie používateľov využívajú tieto kategórie strelných zbraní a na aké účely sú oprávnené? Keďže tu máme celý rád výnimiek, tento prvok by mohol byť dôležitý, aby sme lepšie chápali, na akých používateľov by mali tieto nové opatrenia, ktoré navrhujeme vplyv. Takže asi by bolo dobré preto toto tu mať, lebo mnohí na nás tlačia. Je tu veľa lobbystov a veľa sa hovorí na internete o tomto nesprávne, takže mať správne odpovede by bolo to najlepšie. Ďakujem. Chcem pripomenúť komisii, poslancom a verejnosti, že komisii som napísala v mene tieňových spravodajcov a žiadala som, konkrétne informácie k týmto otázkam po hlasovaní VIMKO, ešte pred hlasovaním VIMKO, ako aj praktické účale, nič sme, e, praktické otázky, nič sme nedostali, takže potrebujeme konkrétne informácie ku konkrétnym typom zbraní, na ktoré sa bude predvysťahovať. Potrebujeme aj čísla. Ja vieme, že kontaktujete členské štáty, očakávame, že príde takáto informácia. Budem to sledovať. A to nie sú len údaje, čísla, ktoré sme chceli. Veľmi jasne sme o tom hovorili. Pani Šancová veľmi jasne povedala, že je to absolútne vitálne, skôr ako vôbec môžeme v trilógu o tomto hovoriť. A vidím tu veľa prikyvovania. Takže je to zaznamenané a táto informácia e, je potrebná. Potrebujeme podrobné informácie a teraz na základe tohto môžeme hlasovať. Je to začatie medzi institucionálnych rokovaní, tým a jeho mandát. Otváram hlasovanie. Takže Ešte tu sa hlasuje. Um, all right, thank you. So that's carried by 24. Takže 24 za, traja proti, piati sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. Ak by niektorí tieňoví eh, pravodajci sa so mnou chceli stretnúť na budúci týždeň, dajte mi prosím vedieť. Ladies and gentlemen, can I ask you? Takže, dámy a páni, chcem sa spýtať, nezdá sa vám, že je tu chladno v miestnosti? Takže, prosím. Takže, mohli by ste to dať vedieť, že zima je nielen tým, čo sa vrátili z prázdnin, ale že sa zdá, že je niečo nie v poriadku s air conditioning, s klimatizáciou. Ďalším bodom programu je Európsky semester pre koordináciu politiky a realizácia priorít 2016. Spravodajkyňa je pani Stajlerová a spravodajcom nie je Lucy Anderson. Došlo k výmene Catherine nahradili. Máme 52 rôznych pozmenujúcich návrhov a dávam slovo Lucy Anderson. Ďakujem. Ja nie som spravodajkynia, som náhradkynia Catherine, ktorá tu žiaľ nemôže dnes s nami byť. A rada sa vyjadrím v jej mene a za SAD. Toto stanovisko, ako viete, je príspevok príspevkom k výročnej správe s zameraním na implementáciu priorit. Catherine by chcela, aby som sa vyjadrila k pozmeňujúcim návrhom. Chce sa poďakovať všetkým tieňovým za ich príspevky Celkovo došlo 62 pozmenujúcich návrhov, ktoré z niektorých ďalej rozpracúvajú názory v stanovisku. Niektoré sú nové a doplňujúce. Väčšina rieši tieto veci, zdaňovanie, potreba riešiť rôznu národ, tú rozmanitú náročnosť DPH predpisov a digitálny trh, potom daňové podvody, daňové úniky. To je našou hlavnou prioritou. Zopakovanie potreby zaročiť správnu transpozíciu a realizáciu, implementáciu legislatívy o MSP, semestrálnu legislatívu, aby komisia, kde treba, využívala postupy pre porušenie investícia, školenie, zaškolenie, celoživotné vzdelávanie, učňovské vzdelávanie a ďalšie v takéto príležitosti. Spravodajkyňa sa snažila zapracovať čo najviac návrhov do kompromisov. Prvý návrh kompromisov bol rozoslaný dnes do poludnia tieňovým a Catherine dúfa, že budete mať dosť času na to, aby ste ich posúdili a teší sa na ďalšiu diskusiu s vami na nadchodzujúcom stretnutí s tieňovými spravodajcami v SP33 o 15.15 e, v stredu a v septembri 26. bude hearing. Ďakujem. Takže, pani Schimpfeld. Pani Schinfeld nemohla prísť dneska a to ju veľmi mrzí a požiadala ma, aby som v jeho mene prečítala, aby som mení me- a chcel by povedať nasledujúce veci. Ako sa už v priebehu predchádzajúcich stretnutí a diskusí povedalo, naša skupina EPP súhlasí so stanoviskom spravodajkynie, spravodajcu v mnohých bodoch, ktoré sú uvedené v návrhu správy. A pozmeňujúce návrhy môžeme podporiť, ako aj ďalšie možné kompromisy, ktoré zdôrazňujú hlavný bod stanoviska, to znamená význam európskeho semestra, v podobe konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny. podporujeme všetko, čo sa týka malých a stredných podnikov, potrebujú podporu. Podporujeme aj podporu startupov. Veľmi často musím riešiť administratívne prekážky, Takže sa musíme zaoberať smernicou o službách, uznanie vzdelávania, prístup k regulovaným profesiám v niektorých členských štátoch a aby toto všetko fungovalo Potrebujeme jednotný digitálny trh a mali by sme e, sa možno viacej zamerať na tieto veci. A v tomto duchu určite prídu ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré podporíme. Práve dnes, keď vieme, že je tu mnoho protekcionizmu, musíme zabezpečiť práve širokú podporu jednotného trhu, vnútorného trhu a odporúčania v rámci európskeho semestra ukazujú, že pokiaľ ide o právne predpisy, ktoré priberáme, je to dôležité pre členské štáty, využijeme to, čo poskytuje toto stanovisko a na zdôraznenie priorít komisie ako aj členských štátov. A pán Scheinfeld ma požiadal, aby som povedala, že by sme chceli všetci dosiahnuť tieto ciele a budeme mať aj kompromisné návrhy samozrejme a pán Scheinfeld sa teší na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Dany, nech sa páči. Ďakujem, Vicky. Hovorím za Richarda Sulika, ktorý tu žiaľ nemôže dnes byť. V prvom rade ďakujem spravodajcom za prácu. Veľa je v nej, s čím môže súhlasiť. Európsky semester začal v roku 2011 a len 40 vtedy sa, a to klesá. A EU preberá ďalšie zodpovednosti a snaží sa riešiť všetky možné problémy. Treba sa viac zamerať na interný trh a menej e, zamerania na to, čo dokážu štáty vyriešiť samé Takto by sme to mali riešiť. Ak majú členské štáty problémy s implementáciou odporúčaní, tak by sme mali riešiť tieto otázky a jedna z vecí je, sú nové požiadavky na členské štáty. Pán Sulik verí, že sa vrátime k zásadám subsidiarity a implementácia sa zlepší. Pokiaľ ide o návrh stanoviska, tak sú tu určité obavy, aby sme mali správnu modernizáciu verejnej služby, víta digitalizáciu verejnej správy, ale zdôrazňuje, že prax v členských štátoch ukazuje, že e, prioritou má byť kvalita, transparentnosť a nie rýchlosť. Pán Súlik zvorazňuje pozitívny prístup k vnútornému trhu a zníženie administratívnej záťaže v jednotlivých členských štátoch, pretože inak e, Európska únia sama ohrozí úspech v hospodárstve, ktoré sa snaží vytvoriť, ktorý sa snaží dosiahnuť. A teší sa na spoluprácu so spravodajcom a tieňovými. Antonej, nech sa páči. Ďakujem kolegovia. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým za vynikajúcu prácu ALDE je spokojné s týmito pozmenujúcimi návrhmi a myslím si, že dokážeme podporiť väčšinu z nich. Pre ALDE je jasné, že jednotný trh je veľkou hodnotou pre európskych obyvateľov. Dokázal to mnohokrát, ale práca ešte nie je dokončená. Najmä teraz, keď stojíme pred výsledkami britského referenda. Musíme byť adresnejší. Súhlasím s tým, že sa musíme viac zamerať na jednotný trh a európsky semester a vypracovať analytické nástroje na meranie fungovania jednotného trhu. Takéto riešenie umožní sledovať pokrok v členských štátoch v jednotlivých oblastiach. Taktiež si myslím, že nie je dostatočný tlak na implementáciu a presadzovanie legislatívy E, jednotného trhu. A komisia musí konať a využiť všetky nástroje na to, aby to zaručila. Zásada vzájomného uznávania nie je dostatočne zdôraznená v návrhu stanoviska. Preto som prišiel s viacerými pozmenujúcimi návrhmi a ja dúfam, že kolegovia z nich budú môcť väčšinu podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Za zelených nie. Chcem sa spýtať, či sú tu nejakí ďalší rečníci. Zdá sa, že nie. Chcete, Lucy, chceš slovo naspäť? Nie, ďakujem. Ďakujem za všetky tieto vyjadrenia. Katrin sa teší na to stretnutie, ktoré má naplánované najbližšie a dúfa, že čo najviac z vás tam príde. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že sme troška ušetrili čas a našim posledným bodom na programe je správa Zula o vnútornom trhu. Je to cezhraničná prenositeľnosť online nových obsahových služieb na vnútornom e, trhu. Je tam vyše 200 pozmenujúcich návrhov a 13. júla bolo stretnutie s tieňovými. Odozdávam slovo spravodajcovi najprv. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Legislatívny návrh k prenosnosti služieb je pomerne krátky, stručný, ale tých pozmeňujúcich návrhov prišlo napriek tomu veľa. Je to téma, ktorá je blízka nášmu srdcu. Veľa návrhov na zmenu ide rovnakým smerom a ja naozaj dúfam, že sa budeme môcť s kolegami dopracovať ku kompromisu. Táto reforma nie, nie je voľným prístupom ku, ku, ku, k digitálnemu obsahu. To, to, to, to totiž súvisí aj s autorskými právami a teritorialitou. Dočasná prítomnosť v inom členskom štáte musí vykazovať eh, charakter dočasnosti preto, preto sa tam hovorí o mechanizme a fisio juris, čiže um, bude sa verifikovať skutočný pobyt toho, ktorý si predpláca danú službu. Malo by ísť o obmedzený rozsah, teda explicitne sa potvrdí, že to všetko bude usočené propočným spôsobom aj pokiaľ ide o osobné údaje. Pokiaľ ide o prípustné prostriedky, nuž tam som sa snažil o kompromis a dúfam, že tieňoví správodajcovia to budú vnímať veľmi pozitívne. V nariadení je zoznam, ktoré, ktorý bude možno modifikovať cestou e, delegovaných aktov. Bola vylúčená možnosť zaviesť otvorenú klauzulu, ktorá by umožnila predpokladať nešpecifické prostriedky e, v prípade zmluv medzi stranami. Mne sa zdá, že tento e, prístup by, by neznamenal nutne jasnosť Vieme, že musíme mm, poskytnúť občanom čo najskôr užitočný nástroj s tým, že tento nástroj bude kompatibilný so systémom. Navrhujem preto ako riešenie, aby sme, e, aby sme to mohli spustiť do šiestich mesiacov, aby mohol byť nástroj používaný, ale aby to vstúpilo do platnosti potom po 12 mesiacoch. Vidíte, že je tam veľa spoločných bodov medzi skupinami. Ja teda dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa k textu, ktorý bude dobrý a že s ním budú súhlasiť. Ďakujem. Eva Pánov. Ďakujem veľmi pekne, Eva Pánova. Ďakujem veľmi pekne prvom rade by som chcela poďakovať eh, pánovi Zulovi za vynikajúce zasadnutie tieňových správodajcov. To bolo ešte pred letnou prestávkou. Pomohlo nám to vymeniť si názory a vysvetlili sme si dôvody jednotlivých pozmenujúcich návrhov. Myslím, že sme sa celkovo zhodli, že pôvodný návrh komisie bol pomerne dobrý a že sa budeme musieť zacieliť len na malý počet drobných vylepšení. Je vôľa dopracovať sa k, ku kompletizácii tohto dosie a to potom naozaj umožní našim občanom, aby mohli využívať eh, legálne nadobudnuté digitálne práva kdekoľvek, bez toho, aby boli vystavení ďalšej byrokracii. Zároveň umožníme aj podnikom, aby rozšírili počet nimi ponúkaných služieb. Je dôležité zdôrazniť, že toto nariadenie by v žiadnom prípade nemalo obmedziť eh, schopnosť podnikov inovovať či nejakým spôsobom a takisto by nemalo ani brániť malým či mikropodnikom v tom, aby sa, aby sa ďalej rozrastali a aby e, skúmali nové možnosti poskytovaných služieb. Bola som rada aj tomu, že sme, že sme, si poroz, že, že, že, sme porozumeli aj tomu overeniu prostriedkov, že by sa to všetko malo udiať. E, Propočným spôsobom by sme nešli nad rámec a neobmedzovali príliš a vidím, že e, na základe kompromisných návrhov, ktoré boli rozoslané, že skutočne toto, čo, čo sme si dohodli, bolo aj zapracované do, úvodného, e, do pozmeňujúceho návrhu číslo 5, ak sa nemýlim či už e, využijeme delegované akty alebo inú možnosť, alebo možno, že kombináciu e, dvoch, týchto dvoch alternatív. Myslím, že to budeme môcť, myslím, že budeme môcť diskutovať e, v ďalších dňoch Uvidíme, aký bude najlepší spôsob aktualizácie tohto zoznamu. Preskúmame si možnosti plusy, minus jednotlivých prístupov. Ja som dnes práve dostala eh, analýzu samozrejme veľmi rada eh, o nej budem diskutovať s pánom spravodajcom a tieňovými spravodajcami. To, bol, to boli také tie hlavné body z mojej strany, ale je tam celý rad ešte takých drobných aspektov, mm, o ktorých budeme diskutovať v nadchádzajúcich týždňoch. Pre mňa je dôležité, aby sme sa úspešne prepracovali do koncu roka 2016 k úspešnému politickému riešeniu. My musíme nájsť najrychlejší spôsob pre našich občanov a podniky, ako túto vec riešiť. A to je zásadné, aby sme naozaj, pri, aby, aby naša práca priniesla rýchle a hmatateľné výsledky a aby sme bojovali aj proti narastajúcemu euroskepticizmu. Je to dôležité samozrejme aj z pohľadu dôvery v naše inštitúcie. Teším sa na spoluprácu v nadchádzajúcich týždňoch. Ďakujem veľmi pekne. Nikola Dante, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, chcem poďakovať v prvom rade správodajcovi a tieňovým správodajcom. Podľa mňa ide o návrh, na základe ktorého môžeme ďalej pracovať a myslím, že sa nám podarí e, pomerne rýchlo sa dohodnúť a aby potom naši občania naozaj mohli využívať e, tieto benefity, tento prínos vyplývajúci z nariadenia. No v prvom rade by sme mali opätovne potvrdiť všeobecnú podporu návrhu komisie a myslím si, že i tam sa dokážeme dohnúť na kompromise pri tých kritickejších bodoch. Pán spravodajca hovoril o mnohých pozmeňujúcich návrhov. Ja sám som predložil 27 a mnohí kolegovia z SAD e, potvrdili, odsúhlasili moje, moje návrhy. Chcem pripomenúť, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, že sme sa snažili o nájdenie, o hľadanie definícií, ktoré by lepšie objasnili definíciu zvyčajného pobytu. Na základe toho sa potom odvíja na základe toho sa potom odvejú ďalšie kroky a na základe toho potom e, bude užívateľ môcť využívať e, digitálny obsah v inej, v inej krajine, keď sa nachádza teda v zahraničí. Potom druhou definíciou je definícia dočasnosti, no a na tom sme vystavali vlastne aj naše pozmeňujúce návrhy a ja vidím, že pán, pán spravodajca to vzal do úvahy pri kompromisných návrhoch. Overenie, verifikácia prostriedkov, hovorím, toto sú všetko aspekty, eh, na, ktoré sú dôležité. Nemali by sme byť podľa mňa ani invazívni z pohľadu súkromia európskych občanov. Na začiatku sme na to už upozornili. Jeden z kľúčových bodov je vyhnúť sa všetkým intruzívnym formám geolokalizácie a monitorovaniu, povedzme, pohybu osoby e, vo vnútri únie aby sme sa vyhli všetkým takýmto krokom, ktoré, by, ktoré sú krokmi, ktoré narúšajú súkromie európskych občanov. Potvrdzujeme možnosť opt-in pre všetky subjekty, ktoré neposkytujú platený obsah, ale ja mám napríklad na mysli národné televízie, ktoré sú dôležité, eh, aj ktoré by mohli ponúkať svoje služby zahraničí e, svojim občanom, ktoré sa dočasne nachádzajú mimo krajiny pobytu. Podporujeme princíp technickej neutrality a ochranu spotrebiteľov cestou potrebných, potro, podrobnej informovanosti užívateľov, pokiaľ ide o e, digitálny obsah, využiteľnosť služieb, ako teda vyzerá tá, ktorá ponuka a čo možno využiť, keď sú v zahraničí. Myslím si, že to môžeme pomerne, môžeme postupovať pomerne rýchlo. Dnes sa, <clears throat> e, zdá sa mi, zdá sa mi, že ja neviem, že či vaši fanúšikovia budú spokojní, keď teda fanúšikovia hnutia piatich hviezd uvidia tak umierneného správodajcu, ale naozaj ja si myslím, že je to príležitosť, aby sme postupovali rýchlejšie a naozaj by to mohlo vstúpiť do platnosti pomerne rýchlo. Potom by to mohlo vstúpiť do platnosti 6 mesiac, teda mohlo by to mm, byť zrealizované 6 mesiacov po vstupe do platnosti. Pokiaľ ide o delegované akty, nuž, tam ešte uvažujeme, rozmýšľame nad revíznou doložkou, prvej revízii po troch rokoch, ale dobre, počas diskusí vám k tomu poviem viac, to si prediskutujeme. Myslím si, že hmm, je to práca, ktorá je založená na širokom konsenze a naozaj myslím si, že čo najskôr by sme našim občanom mohli umožniť prístup k obsahu. Ďakujem našej práci. Ďakujem veľmi pekne. Emma McClarken. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Návrh, návrhy pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, nuž ja súhlasím s kolegom, idú dobrým smerom, ponúkajú rozumný prístup k obsahu pre tých, ktorí si legálne tieto práva kúpili a teraz s nimi cestujú. Áno, treba si vyjasniť, čo znamená verifikácia. Um, odohrala sa pomerne intenzívna diskusia ohľadne zoznamu a teda či by to mal byť uzatvorený alebo otvorený zoznam. I ja som hovorila o hybridnej verzii, nejakým, myslím si, že by sme tak mohli správne vyvážiť uh, a vyhoveli by sme jasne obom stranám. Ale vzhľadom na návrhy na zmenu sa teraz nakláňam trošičku viac k uzatvorenému zoznamu. Je veľmi totiž dôležité, e, aby prenosnosť, e, aby teda išlo o prenositeľný obsah a aby nešlo o cezhraničnú záležitosť. Čiže ja podporujem naše pozmenujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú na retenciu teritoriality, pokiaľ ide o dokumenty, e, ktoré unikli a kde sa hovorí o zemčnom prístupe, e, Nuž na toto musíme pamätať a vzhľadom na to, čo prichádza online, že to bude znamenať aj pre našu prácu a skutočne Musíme na to pamätať, bude to mať vplyv aj na audiovizuálne médiá. Ja som, ja mám, ja mám, ja mám problémy s 81 od ALDE. E, platba povinnej licencie nie je porovnateľná s cenou za službu. Je to užitočný nástroj, pokiaľ ide o verifikáciu, ale nie je ekvivalentom, pokiaľ ide o e, to, čo sme zaplatili za službu. Verejní vysielatelia Mm, myslím si, že to treba trošku inak tam rozpracovať. Mám trošku problémy aj pokiaľ ide o definíciu zvyčajného pobytu, zvyčajného bydliska. Tam nie je, eh, po, tam, tam nie je pojem pravidelných návratov, regular returns. Eh, musíme na to myslieť eh, aby sme sa ubezpečili, že tento pojem dočasnosti, že ide o dočasný pohyb, nechceme otvárať, um, otvárať eh, tento priestor celým službám. Ja eh, nabádam kolegov, aby nepodporili pozmenujúce návrhy, ktoré by podporili ešte tieto medzery, ktoré tam vnímam. Myslím si, že v očiach poskytovateľa služieb musí byť len jeden členský štát, keď poskytuje prístup. Ale nezavádzajme povinnosť pre poskytovateľov, ale musí byť rozumný predpoklad, že keď si, over, že keď si niečo overujú, tak ten štát pobytu musí byť jeden. Na niektorých aspektoch sme sa zhodli, na niektorých nie, stále pracujeme, ale ako kolega povedal, dúfam, že naozaj budeme môcť ďalej spolupracovať a dohodnúť sa. Ja sa naozaj teším, že si detálnejšie e, pred preskúmam spravodajcové pozmeňujúce návrhy a že na budúci krát na zhodnutí tieňových potom budeme spoločne o nich diskutovať. Ďakujem. Dita Harancová, ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Ďakujem správodajcovi za prácu. Nož a predtým, než sa dostanem k podrobnostiam systému verifikácie, mi dovolte povedať, že my podporujeme myšlienky, e, ktoré sú predmetom pozmenujúcich návrhov. Podporujeme doplnenie znenia pokiaľ ide uplatňovanie týchto pravidiel na všetkých poskytovateľov bez na to, kde sa nachádzajú, kde majú sídlo, podporme technologickú neutralitu, neposkytovanie, neumožnenie práva na zvýšenie cien a reviznú doložku. Nuž a potom k samotným podrobnostiam. Článok 1. Rozsah pôsobnosti. Tu by som snad len dúfala, že môžeme zamietnúť doplňo, do, doplnok m, mm, tam tie slova legally required, portable a tak ďalej, toto tam nie je potrebné. Myslím si, že každé e, z nich je logické. Hovorí samo za seba. Samozrejme, content nepotrebuje, slovičko content, obsah nepotrebuje legal, e, e, zákonný. Myslím si, že to je pomerne jasné, je to zrejme. Ale to, to sa ešte potom zhostia právnici neskôr samozrejme. No a k definíciám v článku 1 musíme objasniť dopln, doplnky slov um, Member States Residence, teda e, štát, e, členský štát pobytu a tak ďalej. Ja by som sa ešte vyjadrila k C. Nemožno ponechávať e, otvorené dvere, aby sme nanúcovali ďalšie požiadavky pred, na predplatiteľov a e, poskytovateľov, pokiaľ ide o vystupovateľnosti služby. Pokiaľ ide o, o službu online, Alde si nežela vylúčiť voľný bezplatný obsah, ktorý bol zaplatený cestou televíznej licencie takýto obsah je poskytovaný na e, základe peniaz daňových poplatníkov. Prečo chceme odstrániť právo občana um, mať prístup k takémuto niečomu, keďže si už za, za to zaplatili. Um, to potom súvisí aj s článkom 2, teraz uvedomujem číslom 12, článok 3, teraz poďme sa na číslo 12. 3A, 3B sa nám páči, opt-in e, akceptujeme, ale pripomíname, že televízna licencia, licenčný poplatok by mal byť vnímaný ako platba. Nemôžeme akceptovať e, kompromis čo sa týka zoznamu, zoznam akceptujeme, ale zoznam by mal byť obmedzený a uzatvorený. Zapracovali sme do našich pozmeňujúcich návrhov aj kľúčové červené línie práve k tejto téme. Predovšetkým ide o vystopovateľnosť adresy IP, nie je potrebná, pokiaľ ide o verifikáciu bydliska a musí byť vylúčená. IP adresy nie sú spolahlivé ak dáme stranou to, že existujú, existuje svet proxy a VPN, kde sa môže skryť nejaká IPN adresa pán, pána pani Arnoldovi z Kansasu napríklad. Podľa internetu ich dom donedávna bol fyzickou adresou 600 miliónov eh, IPN adres, adries dostávali, mm, dostávali nenavisné maily, policia u nich zvonila každý deň a e, policia hľadala ukradnutý tovar či unesené deti. E, popísali to pre BBC ako digitálne peklo, čiže prenositeľnosť. Čiže nemali by sme toľko prikladať tým IPN adresiam, pretože e, je veľmi veľa falošných IPN adres a to potom spôsobuje bolesti hlavy aj občanom, aj, aj, e, aj e, poskytovateľom služieb a tak ďalej. Čiže toľko, pretože čas tlačí a pozývam všetkých, aby si prečítali náš pozmeňujúci návrh 208. No a v závere ešte by som rada povedala, že by sme nemali stiažovať e, stiažovať prenosnosť aj z pohľadu volebného registra. Kolegovia povedali, že sa tešia na prácu na tomto dosie a že sa tešíme na to, že naozaj to, tá práca prinesie matateľné výsledky pre našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Julia Almeida. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vykonanú prácu všetkým, ktorí sa na nej zúčastnili. Bohužiaľ, mnohé z kompromisných návrhov idú nesprávnym smerom podľa nás a v niektorých prípadoch dokonca predstavujú aj krok späť v porovnaní s pôvodnou správou správodajcu. Máme pocit, že ehm, znenie, ktoré bolo pridané k zásadným článkom nariadenia, Ehm, je určené na to, aby ukludnilo ľudí. Dita to povedala dobre, ale ja by som chcela povedať, že napríklad pokiaľ ide o doplnenie slov legally acquired, zákonne nadobudnutý do článku 1, môže vytvoriť právne problémy, pretože nie je jasné, či to znamená, že mm, spotrebiteľ si zákonne predplatil službu. No a samozrejme, poskytovateľia služieb nemusia poskytovať prenosnosť tým, ktorí sa nezákonne, ktorí si nezákonne pred, pred, predplatil ich službu služby, ale teda to znamená to, že, že nezákonne bola služba ukázaná, to, že neexistuje licencia. My pracujeme na legislatíve pre spotrebiteľov, to sa týka digitálneho obsahu a tam sú ustanovenia ohľadne toho, aké práva má spotrebiteľ, pokiaľ, pokiaľ im prevádzkovateľ nezákonne ukázal obsah. Čiže ak tam dáme takéto pojmy, e, zákon nadobudnutý, tak potom to môže skončiť tak, že to bude v rozpore s legislatívom, na ktorej pracujeme súbežne. Chcem teda varovať, pretože Samozrejme, my si želáme, aby ľudia rešpektovali zákony, ale ne, nepíšeme to do každého legislatívneho aktu a to isté platí aj pre doplnok, ako napríklad e, skutočný skutočný pobyt, stabilný pobyt na miesto, zvyčajný pobyt, e, tam máme potom dočasne, ne, nestály a na určité obdobie. Takže to je podľa mňa nadbytočné. K tým kladným bodom je dobré, že tam nie je pojem pravidelného návratu v definícii členského štátu pobytu. Len by som chcela poukázať na to, že 164, náš návrh, e, nie, nie je pokrytý kompromisom. 164 navrhuje to, že tých členských štátov pobytu môže byť viac. No už dá sa, že v znení kompromisného návrhu to zobrazené nebolo, preto by sme navrhli, aby sa o tom hlasovalo osobitne. Pokiaľ ide o štvorku, tam je dobré, že spravodajca navrhuje ubezpečiť sa, že prenosnosť by nemala predstavovať žiadne dodatočné náklady pre spotrebiteľa a nemalo by eh, ani slúžiť ako, ako um, ehm, 195K, tam by tam tiež mala byť zapracovaná, tam je pojem, myslím si, že ktorým súhlasili všetky eh, skupiny a tam ide o to, že poskytovateľ služby by mal možnosť dať vám prístup aj k lokálnemu repertoáru. Takže to by, ak by sa to tam zapracovalo, podľa mňa by to kontroverzie určite nevyvolalo. Ako Dita povedala, zásadné ustanovenie, teda u, návrh číslo 5, no už tam sa domňam, že text, ktorý sa navrhuje ako kompromis, je v tejto chvíli kontroverzný, pretože IP je tam len ako možnosť pokiaľ ide o definíciu štátu pobytu, ale potom ďalej vidím, že, e, sample, že vzorkovanie IP by nemalo byť využívané vzhľadom alebo pri e, vystopovateľnosti užívateľa a to je v rozpore so 14, ktorá hovorila o prostriedkoch, ktoré majú byť proporčné. Aby sme mohli súhlasiť s týmto ustanovením, už najprv je dôležité, aby možnosť e, poskytovateľ musí mať možnosť využiť dve možnosti a mal by to byť, e, a ak sa využil jedna, to by malo byť len výnimočne a um, je tam deklarácia o e, pobyte, no a myslím si, že to je aj v, rad, aj v pozícii rady zapracované. Chceme sa pridržať e, tej kratšej lehoty a e, to, aby bola implementova- aby bolo nariadenie implementované do 6 mesiacov. Chcem poprosiť pána správodajcu. Je tam niekoľko článkov, ku ktorým nebolo, neboli predložené pozmenujúce návrhy. Znamená to, že spravodajca navrhuje ponechať si teda znenie komisie. To by sme vo všeobecnosti potom podporili. Pokiaľ ide úvodné ustanovenia, tam len zo pár vecí v prvom rade. Kompromis číslo 7 nie je jasné, pokiaľ ide o účely cestovania. Nie je jasné, že ide len o, len o príklady. Nemôžeme samozrejme tam dať všetky dôvody cestovania, všetky legitímne dôvody využívania prenosnosti. Navrli by sme preto, aby sa jasne povedalo, že ide o príklady, alebo že by sme ich úplne z textu dali preč. A ešte ku kompromisu 12, tam sa hovorí, držiteľ práva nebude môcť verifikovať pobyt, ale aj dočasný mm, teda, mm, bydlisko a dočasný pobyt. Neviem, že prečo má poskytovateľ právo na takúto informáciu, pretože neexistuje e, dôvod, aby držiteľ práva vedel, z akých členských štátov došlo k prístupu k ich obsahu pretože um, ak je to umožnené a pokiaľ potom sú v inom členskom štáte dočasne, tak potom neexistuje dôvod, prečo by držiteľ práva musel vedieť, e, v akom členskom štáte sa nachádzajú. Ja si myslím, že tam by sa nám otvárali potom dodočné problémy s e, so ochranou osobných údajov. No a potom, pokiaľ ide o služby, za ktoré boli zaplatené licenčné poplatky, Všetci sme boli svedkami úniku dokumentov, nadchádzajúcich dokumentov, ale na základe toho si môžeme robiť rozličný záver. Ja som vylúčenie verejných vysielacích služieb z nariadenia o prenosnosti bolo také, že to sa bude riešiť potom v nadchádzajúcej revízii duševného práva, ale keď sa pozrieme na navrhované nariadenie, tak tým sa umožňuje vysielateľom, aby sa spoliehali na krajinu pôvodu len po určitý čas. Čiže ak je e, služba online len, len, len, len doplnkovou v rámci istého časového, istej časovej lehoty, to znamená, že pravdepodobne sa neumožní e, vysielateľom zastaviť úplne geoblocking. Ak, ak teda nahradíme návrh copyright za nariadenie o prenosnosti, by určite nestačilo a bolo by dôležité to tam dať, pretože pravidlá ohľadne krajiny pôvodu sú nepovinné pre vysielateľov. Teda ak ich povinne nedáme do návrhu o prenosnosti, tak nebudú mať žiadnu povinnosť vôbec poskytovať prístup ani pokiaľ ide o predplatiteľov z ich krajiny, ak budú tí zahraničí. Ďakujem, Repšiva. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj spravodajcom a tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu na túto tému, ktorú čakáme už veľmi dlho. Štyri veci, štyri pripomienky. Prvá, sa týka otázky kritéria overovania štátu pobytu. E, pozmeňujúce návrhy 8 a 12 spravodajce to robia povinným a je to skôr taký taxatívny zoznam a nie otvorený. To sa mi zdá byť relevantnejšie. Druhá vec, ktorá s tým súvisí, delegovaným aktom dať komisii možnosť modifikovať kritériá to podľa mňa je problematické, pretože ak všetky tieto detaily rozhodujeme tu, je to práve preto, že to je dôležité a preto delegovaným aktom by sme potom následne eventuálne e, mohli dať komisii možnosť e, celé kritéria rozhodiť. To je problematické pre mňa. Tretia téma, definícia dočasnej prítomnosti. E, to je veľmi dôležité, pretože umožňuje zaručiť efektívne práva prenositeľnosti obsahu európskym spotrebiteľom, ktorí sú mobilní, ktorí sa pohybujú v inom členskom štáte a zároveň e, bojujeme proti obrovskému riziku rôznej interpretácie nariadenia, cezhraničného prístupu, je tu otázka teritoriality, Čiže musíme upresniť definíciu, to je zásadná vec. A mám pocit, že pozmenujúci návrh 165, ktorý upresňuje dočasný pobyt, je zaujímavý a 162 takisto pre, e, provizorný charakter. A ešte posledná pripomienky, čo sa týka licencií, mám pocit, že nemali by sme narúšať tie zmluvné vzťahy E, v smernice kolektívnej správy, práv. E, tam to vyzerá byť veľmi slubné a naradenie musí jasne povedať, že bude mať, nebude mať žiadny dopad na licencie, čo sa týka prenositeľnosti obsahu. Nevzťahuje sa to na tie služby, ktoré poskytujú cezhraničné služby a v tomto zmysle je tu viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré si zaslúžia podporu 44-45 vo všeobecnosti a nejaké ďalšie ešte. Ďakujem pekne. Andreas. Ďakujem. Chcem sa pridať k našej spravodajkyni Eve Pavlovej, lebo si myslím, že tie rokovania, ktoré sa týkali smernice o prenositeľnosti, doteraz prebiehali veľmi konstruktívne. Za to ďakujem všetkým kolegom a preto chcem sa vžiť štyrom bodom. Možno by sme si politicky želali niečo iné, ale pri tejto smernici nejde o otvorený cezhraničný prístup, ale o prenositeľnosť, ktorá by mala byť umožnená a to by sme mali rozlišovať, aj keď by sme to politicky možno inak posudzovali. Chcem veľmi jasne podporiť, že služby zadarmo môžu byť v rozsahu pôsobnosti smernice a potom je dôležité, aby sme mali praktické, pragmatické, efektívne prešetrenie e, bydliska v členskom štáte. To môžu byť problémy pri implementácii, súvisí to totiž s prevádzkovateľom. Veci tu treba ešte vyjasniť. Mohlo by sa to dať aj súdne preveriť a nemali by sme tu vytvárať právne problémy. Musí to byť praktické, pragmatické. Napríklad by sme mali zoznam, ktorý by e, zodpovedal aj budúcemu technickému vývoju a Eva Pavlova správne poukázala na to, že pokiaľ ide o obdobie implementácie, musíme sa pozrieť na to, čo naozaj funguje. Čím rýchlejšie, tým lepšie ale právna istota je dôležitejšia než rýchlosť, takže ja si nemyslím, že by sme mali obdobie obmedziť na 12 mesi- mesiacov, ale máme ešte čas do 29. septembra, aby sme to dali všetko dokopy. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Osobného pohľadu je dobré, že tu tak veľa ľudí a všetci sa zapájame do tejto diskusie. Jednoznačne je to téma, ktorá je stále dôležitejšia pre spotrebiteľov, možnosť prevziať, zobrať si so sebou obsah, keď cestujú, ale nemal by to byť spôsob, ako nútiť cezhraničný predaj. O to tu nejde. Musíme si uvedomiť, čo sa deje v rámci iných smerníc a musíme zabezpečiť právnu istotu. To je naozaj veľmi dôležité. Zabezpečiť právnu istotu ale musím povedať, že uh, naozaj ja rada by som, keď som v Bruseli stredu, pozerala to, čo môžem pozerať z domu. Takže naozaj je dôležité, aby sme si mohli obsah e, nosiť so sebou. Mark Zula chce reagovať, alebo... Dobre, nech sa páči, Marko. Veľmi, veľmi rýchlo. Ďakujem veľmi pekne kolegom za vystúpenia. Mnohé pochybnosti, o ktorých hovorili, možno prekonať. E, prediskutujeme si to počas našich zásadnutí. Chcem opätovne potvrdiť zámer a síce čo najskôr sa dopracovať k zdarnému záveru, aby sme mohli občanom ponúknuť tieto možnosti, takýto prístup. Samozrejme, nechceme vytvárať nejaké šedé oblasti, ktoré by mohli spôsobiť eh, problematickú realizáciu nariadenia. Um, toto určite nechceme, budeme si to analyzovať, spolupracovať, aby sme sa dopracovali k zadnému koncu. Ďakujem. Next. Vynikajúco. Takže budeme o tomto najbližšie diskutovať keď budeme hovoriť o pozmenujúcich kompromisných návrhoch 26. E, septembra, predtým ako budeme hlasovať o tom 29. Ďakujem pekne.